prijaté. V súlade so pravidlom 105.6 konferencia predsedov ma informovala, že na konferencii predsedov výborov nebola vznesená námietka proti eh, vykonávacej právomoci na iniciatívu výboru trán, ak neprídu do 24 hodín žiadne pripomienky, odporúčanie bude považované za schválené, ak nie, bude predložené na hlasovanie. Toto odporúčanie